Good morning, please take your seat. Dobré ráno všetkým, prosím, usadte sa, aby sme mohli začať priamo bodom číslo 6. I would like to welcome Rád by som privítal pána Hansa Hogervorsta, ktorý je predsedom Rady pre medzinárodné účtovné štandardy a pána Likanena, ktorý je predsedom eh, členov alebo nadácie členov dozornej rady pre medzinárodné štandardy finančného výkazníctva. E, toto je zasadnutie, ktoré organizujeme pravidelne. Ide vlastne o orgány, ktoré pracujú práve na takýchto medzinárodných štandardoch finančného výkazníctva, ktoré budú zapracované do AKI EU. Pán Worst bol predtým v rámci holandskej vlády na viacerých pozíciách vrátane ministra financí a pán Likanen eh, bol dvakrát na sedem ročné obdobie zvolený za guvernéra eh, banky Fínska, taktiež bol guvernérom Medzinárodného menového fondu, taktiež bol členom riadiacej rady Európskej centrálnej banky, komisár Európskej komisie a tiež ministrom financí vo Fínsku od roku 1987 do roku 2009 give the floor to Mr. Takže eh, teraz už rovno dávam slovo pánovi Hogerhorstovu na 10 minút. Nech sa páči. OK. Chairman, uh, just, just to take a note of history first. Milý pán predseda, iba aby som to uviedol do historického kontextu, 8. decembra Paul Walker, ktorý bol tiež e, predsedom e, rezervnej rady, e, nás opustil, bol to naozaj veľmi rešpektovaný a vážený úradník vo všeobecnosti a taktiež bol prvým predsedom dozornej rady IFRS do Bruselu tiež prichádzal. Bol tu napríklad na podujati, ktorého som sa zúčastnil aj ja. Hovoril tam po tom, čo došlo k e, zrúteniu viacerých spoločností, hovoril o tom, že je potrebné uskutočniť zmenu. Dôležitá bola podľa neho predovšetkým transparentnosť a to na globálnej úrovni. V tomto čase Európska únia tiež začala sa riadiť týmito štandardmi IFRS a Európsky parlament e, tu zohral skutočne kľúčovú úlohu. Takže chcel som to uviesť trošku do takého historického kontextu. Toto bolo pred 18 rokmi, odvtedy sa samozrejme odohralo veľa vecí, ale toto je naozaj kľúčová udalosť. Čo sa týka štruktúry riadenia, tá sa tiež zmenila, pretože aktuálne máme aj e, monitorovaciu radu, ktorá monitoruje verejné orgány, ktoré majú na starosti a hájenie verejných záujmov. My sa pravidelne s nimi stretávame, stretneme sa napríklad aj tento týždeň v Bruseli s nimi. Ja som sa eh, stal súčasťou celého tohto eh, trošku neskôr. Bol som vtedy súčasťou eh, rady expertov. Prosím, posuňme to ďalej. Pokiaľ ide o tie kľúčové úlohy, môžeme to zhrnúť do štyroch bodov. Poprvé, Ide o revíziu strategických e, záležitostí, pokiaľ ide o rozvoj alebo prácu na týchto štandardoch a taktiež e, ide o rozhodovanie o obsahu. Potom ďalej je dôležité e, prijať zodpovednosť za vytváranie a udržiavanie vhodných finančných dohod a schvalovania ročného rozpočtu. Keďže ide o globálnu organizáciu, je to naozaj dôležité zabezpečiť práve na tej globálnej úrovni. Potom tretí kľúčový bod pre takto veľký orgán je dôležité nominovať členov Rady pre medzinárodné účtovné štandardy a taktiež jej predsedu. Takže naša dozorná rada je práve za toto zodpovedná. No už a potom napokon je dôležité vytvárať e, a pozmeňovať e, prevádzkové postupy, konzultatívne dohody e, náležitým spôsobom. Toto je dôležité, pretože keď sa štandardy príjmú na globálnej úrovni, je tiež veľmi dôležité, aby ľudia, trhy alebo občania mali tiež vieru v celý tento postup a to, ako prebieha. Je dôležité, aby takýto postup bol otvorený, aby ľudia videli, ako to celé je. Nož a toto by bolo z mojej strany všetko. Samozrejme, budem veľmi rád, keď mi položíte nejaké otázky, rád zodpoviem. Ďakujem pekne členom výboru IKON za to, že nás pozvali. Ja som sa zúčastnil e, zasadnutia s týmto e, výborom viac ako 10 krát, takže som naozaj veľmi rád, že som tu opäť. Ako už odznelo, IASB začalo fungovať asi tak 18, pred 18-19 rokmi a viac ako 100 krajín už e, používa naše štandardy. Toto je, myslím si, dosť e, veľké, vysoké číslo. Myslím si, že ide o jedný z najvýznamnejších hospodárskych štandardov, ktoré sa stále ešte celosvetovo uplatňujú, napriek tomu, že existuje množstvo tendencií e, proti globalizácii. Je to naozaj veľmi dobré aj pre investorov, ktorí na základe toho dokážu pochopiť a dokážu e, dôverovať e, e, finančným výkazom z celého sveta. Ide o investorov, ktorí investujú naozaj na celom svete. Je dôležité, aby sa k ním dostávali správne informácie. Je to vždy určite výhodné. Taktiež je to výhodné pre nadnárodné spoločnosti, ktoré častokrát používajú, tak povediať, ten istý jazyk pri účtovníctve naprieč celým svetom. Takže toto má určite veľký prínos. Je tu určite jedna výnimka, kde ešte stále nemáme zavedené e, tie správne e, celosvetové štandardy a to je práve to, o čom by som rád hovoril dnes. E, je to IFRS 17, to je štandard, ktorý sa týka poisťovníctva a tých aktivít, ktoré ešte stále, respektíve je to štandard, ktorý ešte stále treba začať uplatňovať v praxi. Posúňme sa teraz ďalej Aktuálne máme naozaj e, rôznorodé e, spôsoby e, výkazníctva, pokiaľ ide o poisťovníctvo. Častokrát sa používajú naozaj také zastaralé postupy, kde tie sumy, ktoré musia spoločnosti vyplatiť napríklad za životné poistenie, stále sa tam ešte používajú e, úrokové sadzby spred povedzme 20 rokov, kedy tie úrokové sadzby boli o mnoho vyššie ako aktuálne. Z tohto dôvodu musia teraz e, poisťovne častokrát skupovať štátne dlhopisy, ktoré majú ale negatívny výnos. Takže naozaj toto prostredie s nízkymi úrokovými sadzbami je veľkou výzvou pre tieto spoločnosti. A e, výkazníctvo, tak ako sa aktuálne robí, úplne nepoukazuje na to, aké škody pácha práve tento, e, táto nízka úroková sadzba. Aj e, Rada pre finančnú stabilitu, ktorej som členom, teraz vyzýva celý svet, tak povediac, aby začal užívať túto normu. Možno na tej ďalšej prísvitke vám môžem ešte ukázať rozdiely medzi tým, aké sú záruky poisťovní vo vzťahu k mnohým klientom a k tým výnosom, ktoré môžu získať zo štátnych dlhopisov. Vidíte, že v mnohých krajinách je to negatívne. V krajinách ako napríklad Korea, Japonsko, Tajvan alebo taktiež časti Nemecko. Tam, tak povediať, sú pod vodou, pretože e, sú v záporných číslach, pokiaľ ide o ich investície. Som si istý, že tento problém by nikdy nebol taký veľký, ak by sa e, to účtovníctvo od začiatku viedlo správnym spôsobom a ak by teda bralo do úvahy ten aktuálny, tú aktuálnu úrokovú sadzbu a nie tú e, z minulosti, ktorá už naozaj nie je zrovna relevantná toto je teda príklad toho, ako zlé vedenie účtovníctva potom vedie aj k zlým eh, podnikateľským rozhodnutiam. Teraz ďalšia presvitka. Ako som už povedal, zaviedli sme normu IFRS 17. Nebudem zachádzať do podrobností. Je to naozaj veľmi komplikované to, čo je tu dôležité, je, že už sa neopierame e, o tie historické údaje, ale o aktuálne odhady, ktoré sa pravidelne aktualizujú a ktoré skutočne e, odrážajú skutočné náklady na obcie a na záruky. Taktiež e, to mm, zhodnotenie alebo uznanie príjmov je o mnoho konzistentnejšie so štandardmi IFRS pokiaľ ide o tie e, možné investície zo strany zákazníkov. IFRS 17 je tiež dobrým príkladom toho, ako úzko spolupracujeme s Európou a konkrétne v tomto príklade s EFRAG, aby sme tieto normy naozaj previedli do praxe. Je tam relatívne malá skupina ľudí, ktorých máme v Londýne, potrebujeme expertízu z vonkajšieho sveta, aby sa tieto veci skutočne pretavili do praxe. Naozaj si všetkých vypočujeme, máme správne nastavené postupy a predovšetkým určite počúvame vždy EFRAG. Počas implementačnej fázy tieto normy čo je naozaj veľmi komplikovaná záležitosť. Bolo nadnesených množstvo problémov zo strany poisťovní z celého sveta, taktiež zo strany EFRAG. Pýtali sa nás, či by sme možno mohli implementáciu zjednodušiť eh, tým, že by sme ten štandard trošku upravili. Chcem vás uistiť, že pokiaľ ide o tých 10 tém, o ktorých sa hovorilo, 6 z nich nadniesol EFRAG a v 5 z nich sme skutočne aj pristúpili k úpravám. Takže naozaj počúvame všetkých a Európska únia určite je jedna z najdôležitejších zainteresovaných strán, jeden z lídrov e, pri akceptovaní alebo prenášaní, prevedení do praxe IFRS, takže z tohto dôvodu veľmi úzko spolupracujeme s európskymi partnermi zodpovedným spôsobom. Potom ďalší aktuálny projekt, na ktorom práve pracujeme, ide o e, primárne finančné e, výkazy. Toto je veľmi dôležité pre investorov, ale taktiež pre spoločnosti. Aktuálne nám ide o to, aby sme zaviedli určitú štruktúru e, do výkazov o príjmoch. Máme tam v podstate na jednej strane zisky, na druhej strane straty, ale medzi tým nič moc veľké nemáme ale pritom e, množstvo ľudí zaujímajú práve tie čiastkové sumy, aby zhodnotili naozaj, ako sa z finančného hľadiska darí spoločnosti. Z tohto dôvodu e, množstvo e, opatrení, ktoré pripravili samotné spoločnosti, bolo vypracovaných za posledné desaťročie tieto tzv. non-gap opatrenia e, nezvyknú byť veľmi optimistické, častokrát e, úplne neodrážajú to, ako sa tej spoločnosti reálne darí. Takže sme si mysleli, že bolo veľmi dôležité zasiahnuť do toho, niečo urobiť a tak sme sa rozhodli zadefinovať tieto čiastkové sumy. Taktiež sme začali vyžadovať väčšiu disciplínu aj vo vzťahu k tým non-gap opatreniam toto sú dôležité veci aj preto, lebo v súčasnosti máme o mnoho e, digitálnejšie a automatizovanejšie informácie e, z finančného hľadiska, takže je naozaj veľmi dôležité, aby sme mali k dispozícii viac e, údajov. Čím viac údajov máme, tým viac sa tieto informácie spracúvajú strojmi. Z tohto dôvodu je naozaj veľmi dôležité, aby sa tie informácie správnym spôsobom štruktúrovali, aby sme vedeli, ako investovať ak mám ešte, pán predseda, trošku času, tak by som sa teraz eh, povenoval našej úlohe eh, v tom eh, korporátnom výkazníctve, aj pokiaľ ide o udržateľnosť. Každý o tom hovorí, hovorí o tom aj Európa. Nás samozrejme predovšetkým zaujíma finančné výkazníctvo, avšak Vždy sme uznávali aj to, že relevantné informácie, ako napríklad informácie o biznis modeloch, informácie o nehmotných aktívach, ako napríklad e, sieťové funkcie vašich spoločností a podobne. Toto sú veci, ktoré sa nedajú úplne podchytiť v rámci e, súvahy alebo v rámci nejakých finančných výkazov. Ťažko sa to nejakým spôsobom zmeria. Avšak všetci uznávame, že je to veľmi dôležité aj pre investorov, preto by mali aj toto spoločnosti e, uvádzať vo svojich výročných správach. už teraz sme uh, zaviedli taký výkaz, uh, a k, ku ktorému máme aj určitý model, aby ste vedeli, ako vypracovať takéto výročné správy. Pokiaľ ide o informácie o udržateľnosti, tie sú uh, čoraz uh, relevantnejšie aj z toho finančného hľadiska pre spoločnosti, takže teraz uh, tie výkazy uh, upravujeme tak, aby ak existujú určité otázky, ktoré sa týkajú udržateľnosti a ktoré ovplyvňujú vašu spoločnosť a jej fungovanie, či už dnes alebo do budúcnosti, aby ste to zapracovali do tej správy a do tých príslušných pripomienok, ktoré tam možno napísať. To znamená, e, nemáme na to vyslovene príslušný štandard, ale máme aspoň nejaký návod na to, ako tieto veci uvádzať vo výkazoch. No a teraz e, skutočne už na záver, veľmi v skratke o e, IBOR, pretože viem, že množstvo ľudí má určité obavy, čo sa tohto týkajú týkajú, týka. Ide o tie eh, referenčné eh, úrokové miery. Po tom, čo sa predložil návrh, že sa na tom pracuje, na tejto reforme, tak vzniklo množstvo otázok. Chcem vás uistiť, že úzko spolupracujeme s Európskou komisiou, tak aby sme to eh, vypracovali na čas a aby to potom Európska komisia mohla prijať čo najskôr. Takže toľko z mojej strany. Samozrejme, veľmi rád odpoviem na vaše otázky. Ďakujeme pekne. A teraz môžeme teda prejsť na otázky a odpovede na 5 minút. Za EPP tu máme pani, pani Sirpu Pitikajnen. Nech sa páči. Thank you and, uh, thank you for... Ďakujem pekne za úvodné vystúpenie. E, e, chcem pokazať iba na dva problémy. E, sú tu určité problémy v súvislosti s poisťovníctvom v otázke získovosti. A takisto je tu problematika investícií do fosílnych palív, čo vedie k zvýšeniu eh, rizik. Sú tu aj nie eh, eh, cenné obmedzenia súvisiace s pravidlami výpočtov v zmysli IFRS, ktoré komplikujú investície do riskantných projektov. Dúfam, že budete vedieť vyriešiť tento problém a som zvedavá, či plánujete nejaké úpravy e, pri výpočte LDI alebo v otázke udržateľného účtovníctva. Mali by sme mať harmonizovaný systém e, meraní takýchto parametrov e, Mám na mysli e, neuveriteľné rizika spojené s klimatickou problematikou. E, je možné, že títo rizika budú narastať e, v nasledujúcom období? Áno, veľmi dobrá otázka. Často dostávame takéto otázky. Predpokladám, že Európska únie zavede veľmi prísnu legislatívu pre plinárenský a naftársky priemysel. Ehm, táto legislatíva ehm, bude ich nutiť, aby počas nasledujúcich troch rokov skoncovali s viacerými aktivitami v oblasti hľadania nových zdrojov. A podľa súčasného účtovníctva, ak e, analizujeme takéto investície, e, vidíme, že niektoré investície do infraštruktúry sa už nevrátia a už aj podľa e, súčasných E, pravidel e, spoločnosti, to musia e, mm, uviesť v súvahe a vo výsledovke. Ale ide o rizika, ktoré sú badateľné v najbližšej budúcnosti, v horizonte 3 a 5 rokov. Tu v podstate nemáme čo meniť, lebo bežné učovné mm, postupy to riešia. Sú tu však ďalšie dlhodobé rizika, alebo mm, ťažobné spoločnosti e, investuje s výhľadom e, na 10 ročie. V súčasnosti sa spotrebuje veľmi veľa e, plynu a ropy a zdá sa, že to ich bezprostredne nehrozuje, ale ak sa legislatíva sprísní, ak sa zavedie zdanenie uhlíka, potom to bude iná vec. To znamená, že v budúcnosti potom v poznámkach e, vedenia spoločnosti by e, sa mala uviesť, e, čo sa deje, aké sú možné budúce hrozby pre tieto spoločnosti. Ak chcete, môžete položiť aj nadvezujúcu otázku. Samozrejme, to poskytuje určitý priestor pre diskusie. Ale popri e, týchto e, e, kvalitatívnych údajoch by som uvítala prísnejšie účtovné pravidlá, aby bolo nutné povedať, aký objem vodných zdrojov vplyv na emisie CO2. Myslím si, že v IFRS bolo by dobre mm, zaviesť nejaké globálne e, normy účtovnej evidencie. Už e, aj v súčasnosti existujú určité normy a isté rámce. Napríklad existuje mm, pracovná skupina, mm, ktorú zradila e, Komisia pre finančnú stabilitu a tá požaduje od firiem, aby pripravovali dlhodobé scenáre založené na kvantitatívnych údajoch, i keď e, e, možno, že menej e, precízne, než to robí účtovníctvo ex post. Ale aj takéto informácie by sa mohli dostať do poznámok e, vedenia spoločnosti a tam nejde iba o slova, ale aj o konkrétne čísla. Ďakujem v mene SAD. Ďakujem, pán predsedajúci. Veľmi ma teší, že prišli tak významní a skúsení experti na schodzu výboru. Dve otázky. Prvá sa týka IFRS 17 eh, a druhá sa týka úlohy eh, auditu. Pán Kikonen, ste hovorili, že keď ste zriadovali tento systém, o ktorom teraz hovoríme, e, a to je veľmi dôležité, pretože e, dôvera a transparentnosť je základom e, dôvery verejnosti v týchto odvetviach. Vieme však, že nie všetky krajiny uplatňujú E, štandard IFRS 17 a čo ma prekvapuje, je to, že Spojené štáty to neuplatňujú, napriek tomu, že vytvárali tento systém. Mm, čo si myslíte? Vy ste boli veľmi aktívni pred 18 rokmi a prečo si myslíte, Spojené štáty sa tak rozhodli, ako to ovplyvňuje e, porovnateľnosť e, výkazníctva? A pán Hogerwurst Otázka e, sa týka úlohy u auditu. Vieme, že účtovníci tu zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. E, zistujú, že e, spoločnosti, obchodné spoločnosti pravdivo verne odzrkadľujú skutočnosť máme prípady toho, keď účtovníci zohrali aj negatívnu úlohu. Čo si myslíte o návrhu úrodu pre hospodárskú súťaž Spojeného kráľovstva, ktorý navrhuje oddeliť e, funkciu auditu od e, konsultingu? Či súhlasíte s tým, čo navrhuje Spojené kráľovstvo? Ďakujem veľmi pekne. Aj pán Helmans je tiež bývalý minister financí, takže e, určitým spôsobom sme v jednej lodi. Takže trošku k histórii. Spojené štáty e, zo začiatku boli veľmi angažovaní e, do týchto prác, ale zhruba v období finančnej krízy sme sa rozdelili, naše cesty sa rozdelili. Chcel by som napriek tomu zdôrazniť, že stále máme veľmi dobré pracovné vzťahy, pretože e, na americký trh e, a naša klasifikácia e, v zmysle FRS sa akceptujú v USA a sme v stave prekonať prípadné rozdiely. Pokiaľ ide o nejaké pnutie v medzinárodných obchodných vzťahoch, to nás neohrozuje. Napríklad um, predstaviteľe nášho riadiaceho orgánu um, minulý týždeň sme boli um, vo Washingtone, diskutovali sme s našimi kolegami um, aj SB tiež veľmi dobre spolupracuje, fungujeme dobre. Nemáme ideálny vzťah, ale v kľúčových oblastiach máme rovnaké princípy a sme odhodení nerobiť e, si navzájom problémy. Samozrejme, e, rozsah a dopad IFRS e, sa rozširuje. V januári som navštívil Čínu a Indiu, predtým som bol v Japonsku a som sa snažil zistiť, ako jednotlivé štáty implementujú IFRS a je očividné, že je to už de facto globálny štandard. Väčšina obchodných spoločností ho používa a samozrejme je e, e, veľmi potrebné e, dbať na to, aby implementácia štandardov bola rovnaká po celom svete. Bolo by samozrejme lepšie byť na jednej lodi, ale je dôležité, aby sme zdelali rovnaké princípy, aby sme pokojne E, spolu existovali a, a treba povedať, že GFRS sa postupne e, stáva de facto globálnym štandardom. Ďakujem za otázku. Nadviažem na túto otázku. V roku 2011 e, v Spojených štátoch sa zhodli, že urobia vlastný štandard veľkým opäť. To nás sklamalo E, mnohí predpovedali, že potom e, celý svet sa odkloní od IFRS. E, nie je to tak. IFRS sa používa stále viac, viac ako tretina japonských podnikov využíva čistú IFRS. Rozdiel medzi čínskymi normami IFRS je takmer neexistujúce. Tieto normy sú takmer identické, takisto IFRS rýchlým krokom ide smerom k IFRS, takže konvergencia v celom svete pokračuje a bolo by správne povedať, že je to skutočne globálny štandard, ktorý môžete používať, dá sa povedať, kdekoľvek. A ak sa nám podarí skonsolidovať využitie IFRS vo všetkých týchto štátoch, a, s časom aj americké podniky povedia, aj my by sme chceli mať rovnaký osoh ako európske spoločnosti v oblasti účtovnej evidencie po celom svete Otázka e, vo vzťahu k auditu, nespadá to pod e, môj mandát, ale mám aj osobný názor. E, otázka spoločného auditu je podľa mňa katastrofálna. Ak dve auditorské firmy zodpovedajú za tú istú prácu, to podkopová zodpovednosť každej z nich. Takisto je zvláštne, keď niekto povie, auditorské firmy zlyhali, tak skúsme na to reagovať, že e, zdvojnásobíme ich obrad. To nie je riešenie. Budú mať iba viac práce a to nebude nápomocné. A napokon to posilní e, tendenciu oligopolí v oblasti účtovnej evidencie a auditu. E, ak to je horšie, než keď máte nejakú voľbu Myslím si, že je to e, e, zlé rozhodnutie. Myslím si, že Spojené kráľovstvo e, to odmietne. Myslím si, že je podstatne lepšie mať jasné rozdelenie medzi auditom a poradenskými službami. Ja som bol predsedom auditorských výborov, výborov pre audit a ťaž, musím povedať, že v súčasnosti ťažko ako sa hľadajú e, auditorské firmy, väčšina firmy uprednostňuje e, poradenské služby. V mene Renew nemáme nikoho, takisto ani v mene ID. Sven Giegeld v mene Zelených. Nož, vítajte e, medzi nových členov parlamentu. Spomínam si, že mali sme veľmi zaujímavé výmeny názorov v minulosti v tomto parlamente máme nových poslancov. Je e, skvelé, že pán e, Likanen e, sem prišiel v no-, novej úlohe. Bolo by dobre, keby spolu legislatívci schválili viaceré z vašich navrhov v oblasti štruktúrálnych reform v bankovníctve. A o to zaujímavejšie je vidieť, že ste zobrali na seba novú úlohu. Rád by som využil túto príležitosť. A E, regionálne e, dôležité zásady našich vzťahov. Vypočuli sme e, si vás a veľkým projektom tohto parlamentu je ekologická dohoda. Parlament zoširoko ju podporuje a je tu zaujímavá diskusie z hľadiska účtovnej evidencie, čo to bude mať za dôsledky pre firmy E, hovoríte, že e, i, treba ísť nad rámec samotných čísel. Čítali sme, e, čo napísal pán Andersen, Uvádza, že ISB sa odzrkadli ako zniženie hodnoty majetku vo finančnom výkazníctve a podľa mňa to nestačí a nezodpoveda to očakávaním zainteresovaných strán. Ide o niečo nové. V minulosti, keď sme diskutovali o daňových otázkach, či sme bude teraz reagovať na požiadavky e, komisie parlamentu, alebo e, poviete, e, že my sme to vždy tvrdili. A napokon pán Likanen, mohli by ste reagovať ešte na jednu vec. Je tu taká možnosť, že napokon niektorí členovia z Európy budú demokraticky volení e, vo vašej organizácii, pretože tento postup je dosť pochybný. To, že vaša inštitúcia nemá nič spoločné s princípom demokratických volieb. A myslím si, že zo zásady by sa mala o tom uvažovať. On the second issue, of course, we have the... Je to zaujímavá e, otázka. Máme vlastné stanovy. Čo sa zmenilo? Máme monitorovací orgán, tam je e, zastúpená Európska komisie a Európska komisia sa zodpovedá pred vami a členovia riadiaceho orgánu e, sú naozaj menovaní, nie sú tu e, priame voľby, ale beriem vašu poznámku, mohli by sme uvažovať o tejto možnosti. Nie je to veľmi jednoduché, e, keď táto organizácia je globálna a zastupuje 144 štáty. Ale budeme naďalej o tom diskutovať. A poznámka ohľadom ekologickej dohody. Je to veľmi zaujímavá vec. Známy e, francúzsky ekonom Christian Gauffier. Mm, na jeseň zverejnil knihu a e, podľa neho mm, najúčinnejším nástrojom je e, zdanenie uhlika, lebo to internalizuje všetky náklady. Ale takže z politického hľadiska ťažko sa to presadzuje, ale vo všeobecnosti. IFRS je určená pre investorov a finančné vychádnictvo. V súčasnosti investori sa stiažujú. Napríklad v minulosti investor zaujímal len čistý výnos e, e, e, ročný. A teraz je zaujímavé to, ako e, sa to robí. E, investori dostávajú podstatne e, viac informácií. Súvisí to aj s ekologickým dohovorom, ekologickou dohodou. Nechcel som naznačiť, že z hľadiska výkazníctva o udržateľnosti všetko je perfektné. V tejto oblasti e, sa angažuje veľmi veľa subjektov. E, je tu značná fragmentácia noriem e, z hľadiska preukázania udržateľnosti. Treba uvažovať o tom, čo všetko treba urobiť. Nie je nám celkom jasné, akú úlohu by mali sme zohrať my. Existujú dva druhy noriem v oblasti udržateľnosti. To, čo som spomenul, E, to je problematika udržateľnosti z hľadiska finančnej budúcnosti podniku. A druhé, normy sú nemenej legitímne, ale majú iný cieľ. E, skôr sa e, pýtajú firmy, čo vaša činnosť znamená pre našu planetu a ekologickú držateľnosť. Nie je to súčasťou našej genetickej výbavy predchádzajúce štandardy trošku viac zapadajú do nášho poslania, ale napriek tomu o tom uvažujeme. Ale v každom prípade, v žiadnom prípade nechcem eh, naznačiť, že všetko je eh, dokonalé a perfektné. Len eh, ak táto problematika sa stane veľmi významnou pre spoločnosť, dostane sa to aj do finančného výkazníctva. KR, pán Epping, ďakujem veľmi pekne Vítam oboch e, pánov. E, poznám ich nejaký čas, aj pána Likanena e, z Európskej komisie. Ja som bol v aparate komisára Bolkensteina. Aj vy ste zahrovali tam dôležitú úlohu. Pani, veľmi dobre viete, že nová komisia a nová predsednička ECB podporujú ekologickú dohodu E, s tým, aby sme zmiernili klimatické zmeny. Únia chce e, vynaložiť e, miliardy a trilióny na ekologické projekty a ECB chce emitovať spoločné ekologické dlhopisy. Avšak stále sa nerozhodli, ktoré investičné projekty sú skutočne ekologické a ktoré nie sú. Takže certifikačný systém sa má iba vytvoriť. Otázka ako vy e, na čele e, orgánov pre medzinárodné účtovné normy e, si myslíte, čo je zelené, čo je trošku zelené a trošku hnedé, či nie je to nebezpečenstvo politických zásahov. Zelená dohoda by mohla viesť k vytlačeniu hospodárskej súťaže a napokon e, mnohé štátne dotácie e, e, využívajú prostriedky daňových poplatníkov. Takže dostávame sa do štátneho plánovania na základe určitých politických princípov. Ako by ste riešili tento problém? Môj e, e, život ako predsedu ECB je veľmi zložitý, e, aj účtovníctvo môže byť politicky ovplyvnený. Som rád, že nemusím riešiť tieto problémy. Je to napokon mimo mojej kompetencie, ale viem si predstaviť, že e, e, vytvorenie ekologickej taxonomie je mimoriadne komplikovaná úloha. Čítal som v novinách, že Európska únie sa rozhodla vynechať e, jadrovú e, energetiku mimo ekologickej problematiky. Napokon tu ide o politické rozhodnutie, ale nie je moja úloha e, k tomu sa vyjadrovať. Ako občan o tom premyšľam, ako predseda rady sa k tomu nebudem vyjadrovať. Nemám e, odvodný názor, takže e, vraciam e, riešenie tohoto problému vám. Vrátim sa k zdaneniu uhlíka. Fínsko v 88. roku ako prvý štát schválil túto daň. Nebolo to populárnym rozhodnutím, potom o rok neskôr to urobilo Švédsko E, myslím si, že zásadná logika ekonomiky musí fungovať. Ak e, e, do ceny zapracujeme externé faktory, potom trh sa prejaví. Keď hovoríme o ekologickom financovaní, je veľmi dôležité, aby to bolo priezračné, aby ľudia jasne vedeli, o čo tu ide. A taxonomia je skvelým nástrojom Viem, že o tom sa e, rozpráva. Som sa e, pokúsil e, prečítať tento materiál. Nebolo to jednoduché. Takže budeme postupne sa učiť, ako to urobiť jednoznačne, aby sme to neprikraštovali, aby to neviedlo ku sklamaniu. Takisto ako aj v diskusii o IFRS, tým sa zapodievajú veľmi veľa ľudí a uvidíme, akú úlohu budú môcť zohrať tieto organizácie. Je to stále otvorená otázka. Thank you. Uh, I don't have anyone from GUI. Ďakujem, nemám nikoho z GUE. Mám druhého rečníka pre EPP, ktorý sa hlási o slovo. Ak nie, Paul Tank za SD. Ďakujem, pán predseda. Chcem uznať dôležitosť diskusie eh, Eh, pre hm, sektor poisťovníctva, ale eh, chcem sa eh, zamerať na strategickejšiu otázku. Som trošku zaskočený, že v prezentácii si uvádza, že sa niekedy zdôrazňujú finančné výsledky spoločnosti. A keď hovorím o napríklad dôchodkovom, s dôchodkovým fondom, tak oni potrebujú údaje nemajú záujem len na dopade Eh, udržateľnosti v širšom eh, slova zmysle, eh, ale na udržateľnosti ako takej. A naozaj potrebujú údaje. Každý dôchodkový fond sa snaží získať údaje, čiže hm, povedali ste, že ste o tom diskutovali, ale nie je to zjavný rozmer, že potrebujeme štandardizované údaje o viacerých črtách spoločnosti, takisto vzhľadom na skutočnosť, že toto je oblasť, kde Európska únia mm, vlastne e, taxonomiou a e, e, smernicou vlastne tlačí týmto smerom. Ďakujem za vašu otázku. Ja viem, že tak dobre ako vy, že napríklad holandské, holandský inštitučný investori, ktorí E, sú v tejto oblasti e, naozaj e, by veľmi radi mali túto informáciu. Oni nám zaslali list, kde to požadujú od nás a toto študujeme my aj členovia dozornej rady, ale dovolte mi povedať nasledovné, za akýchkoľvek okolností E, náš e, e, rozsah dnešný ostane veľmi dôležitý. Nie sme, necítime, sa ma, necítime sa ohrození podávaním správ o udržateľnosti. Pred desiatimi rokmi, keď som sa stal predsedom, tak nikto v IASB nehovoril o udržateľnosti, hovorili sme o tom hovoriť. A ja som o tom uvažoval a teraz vytvárame priestor uh, pre eh, podávanie správ o udržateľnosti, čiže participujeme a robíme niečo. Rozsah, eh, do akého to môžeme urobiť, to je otázka, eh, ktorú si musíme preštudovať trošku podrobnejšie. Samozrejme, musíme sa prispôsobovať dobe, ale takisto treba byť obozretný, aby sme sa nepúšťali do aktivít, ktoré naozaj nie sú vo vašej DNA, tak povediac a to je otázka, ktorú e, momentálne riešime. No ale zároveň musím povedať, že vidím potrebu pre e, riadne správy o udržateľnosti. E, je to oveľa ťažšie než e, podávanie, než finančné správy. Díva sa to do budúcnosti viac než do minulosti. Je to oveľa menej presné, presne z toho dôvodu. A teda účtovníctvo má veľa politických úvah, tak toto bude oveľa politickejšie, než e, sme my zvyknutí. Čiže nie je to e, ľahká otázka na zodpovedanie a musíme to zvážiť veľmi obozretne, ale um, ako som už povedal, uh, dúfam, že finančné podávanie správ sa díva do budúcnosti tiež len Myslím si, že táto diskusia je kľúčová. Neočakávam, že e, e, okamžite budete mať e, kompletný prístup, ale som znepokojený, že keď len budete o tom hovoriť a nezačnete s prácou, lebo už veľa práce sa urobiť dá, čiže ale treba to vyvinúť a na to, aby sa to vyvinulo, s tým treba začať. Áno, to je pravda, ale tiež musíme zobrať do úvahy, že už je množstvo orgánov vo svete, ktoré toto robia a ktoré robia naozaj vynikajúcu prácu GRI E, SSB, e, tie sa dajú využiť. Moja silná túžba by bola, aby niektoré z nich sa spojili, zlúčili a vytvorili globálne e, štandardné centrum. Toto je globálny problém a samozrejme všetci musia prispieť. A ja dúfam, že bude existovať globálny štandard, ktorý by sa zaoberal týmto problémom, pretože ten problém, ako viete, je najväčší globálny problém, s ktorým sa potýkame. Ale ja som hovoril so všetkými a e, e, Erky hovorí s ďalšími ľuďmi, takže e, ale musíme takéto rozhodnutia brať veľmi vážne. Ďakujem. Ešte máme niekoľko minút na Catch the Eye. Pán Jakelinias. Ďakujem, pán predseda. E, e, pán e, kolega, vy ste hovorili o návratových investičných návratoch a prognozách pre Japonsko a Nemecko. Toto by mohlo byť, alebo už je to zložitá otázka z hľadiska účtovníctva, z hľadiska správania spotrebiteľov. Viete, e, e, ako dlho tieto projekcie negatívnych e, nominálnych sadzieb budú vo finančných výkazoch spoločnosti. Takže nejaké odhady sú, že toto by mohlo, tieto negatívne údaje by mohli pokračovať niekoľko desaťročí. To by znamenalo, že niektoré spoločnosti alebo samotné skupiny by boli pod vodou, keď E, e, sa započítajú tieto sadzby do súčasnosti. Čiže otázka je, či by sa, čo si o tom myslíte, a či by sa aj iné inštitúcie mali zapojiť do tejto diskusie. To je dobrá otázka. Niektoré krajiny sú odvážne, ako Korea. Korea e, príjme aj pre 17 a E, rekapitulizujú to, pretože e, poisťovne e, potrebujú veľa kapitálu. Veľa nemeckých poisťovní mimo regiónu EFRS. Ako postupujú oni, to neviem, ale je to problém. ja len dúfam, že aj Európa môže to začať podporovať. Čím skôr začneme pracovať na tomto probléme, tým lepšie to bude. Toto už e, pokračuje veľmi dlho. Ja som e, v krajine, kde jeden z lokálnych pracovníkov poisťovňa mi hovorí, že regulačný orgán im zakazuje ponúkať určité produkty, pretože sú stratové a treba sa obrátiť na iné produkty. Čiže čím lepšie e, ukážete, že a momentálne sa na to nepoukazuje tým lepšie sa podarí začať situáciu zlepšovať. Ale myslím si, že toto bude naozaj dlhodobá záležitosť pre poisťovne, ako aj pre banky, pretože keď sa pozriete na uh, <clears throat> trhovú hodnotu všetkých bank, tak um, všetky sú pred účtovnou hodnotou a to je uh, z toho istého problému je pre nich ťažké byť ziskový, byť ziskové je to v období, keď ešte veľa bank e, je veľmi slabých, takže je to veľmi závažný problém. Dobre, žiadne ďalšie e, e, otázky. Chcem sa poďakovať pánovi Likanenovi a pánovi Hochenforstovi. A máme tu ešte jednu otázku Catch the Eye a ešte stále máme čas. Ďakujem pekne za slovo. Ja som novým členom tohto výboru, takže nie som e, informovaný o tom, ako v minulosti predbiehali tieto diskusie o normách pre udržateľnosť. V niektorých krajinách, ako u nás vo Francúzsku, už sme e, prijali, pokiaľ ide o účtovníctvo, určité tzv. E, výkazy ERS, ktoré sú nefinančné a ktoré sú povinné pre spoločnosti. A teraz sa veľké podniky začínajú zaujímať o také univerzálne účtovníctvo, ktoré by doplňalo súva úvahu o pozitívnu aj negatívnu e, výrobu podnikov na našom území. Pokiaľ ide o tie externality, ktoré môžu byť pozitívne, tam ide napríklad o e, to kaskadovité vytváranie pracovných miest, ktoré potom prispieva aj pozitívnym spôsobom k biodiverzite. Taktiež je dôležité, aby sa tieto veci dali merať, nájsť príslušné ukazovatele, ale potom samozrejme účtovníctvo, alebo teda branie do úvahy výkazníctvo o negatívnych externalitách, pokiaľ ide o e, rôzne emisie, CO2, znečisťovanie a podobne. Toto všetko tiež treba teda brať do úvahy. Mňa by zaujímalo, či toto je súčasťou e, celej tej úvahy, ktorá teraz prebieha a či si teda prípadne myslíte, že by to malo nejaký význam. Ďakujem. For short responses, please. Viem, že vo Francúzsku je eh, už eh, regulácia, eh, aby spoločnosti poskytovali informácie o širokom spektre otázok. Francúzska výročná správa je veľká z tohto dôvodu. V priemere má 400 strán, čo je asi o polovicu viac ako je to v Nemecku. A v mojej odpovedi pánovi Tangovi, ktorý v podstate položil tú istú otázku ako vy, e, je istota, že ASB e, sa bude zameriavať na finančné informácie, tak my e, sa budeme zameriavať na toto zo širokej, širšej perspektívy a našich členovia dozornej rady to robia veľmi opatrne a podrobne ale myslím si, že v tomto okamihu je ešte predčasné povedať, či budeme chcieť rozširovať e, naše horizonty. Ďakujem znovu našim rečníkom. E, takže teraz prerušíme schôdzu a budeme pokračovať o 12. Rokova- e, hlasovaním. Takže keby ste sa všetci mohli usadiť znovu, prosím. Ešte než začneme s oficiálnym hlasovaním, tak si spravíme test hlasovania. Otváram hlasovanie na test we I think we are yes three still to vote ešte traja ešte jeden um, len chcem sa uistiť, že všetci sme tu dobre ešte jeden takže uzatváram hlasovanie okay. Dobre, takže môžeme začať eh, hlasovať o prvom, eh, o prvej správe. Eh, správa Banková únia, výročná správa za rok 2019. Kompromis A. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 60. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis B za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 73 za, proti, zdržali sa prijatí 74 za, proti, zdržali sa prijatí Kompromis C za. Preveríme, preveríme. Takže preveríme pozmaňovací návrh 74. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis C, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Teraz kompromis D, za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis E, za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 108, za, proti, zdržali sa. To preveríme, otváram hlasovanie. Close the vote. hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis F. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis G. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis H. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý Kompromis I za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 136 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis L za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis M za, proti, zdržali sa, prijatý Kompromis N za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis O za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 126 za, proti, zdržali sa, um, Preveríme, otváram hlasovanie, ukončujem hlasovanie, prijaté. Teraz 175 eh, za, proti, zdržali sa, prijatí 176 za, proti, zdržali sa, musíme preveriť, prepačte, eh, vyzeralo to byť zamietnuté. Koniec hlasovania. Prijaté. No vidíte, niektoré ruky sa nezvihli. Odsek 11, pôvodný text. Za, proti, prijaté. Kompromis P. Za, proti, zdrali sa, prijaté. Kompromis Q. Za, proti, zdrali sa, prijaté Prijaté. Kompromis R za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis S za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis T za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis U za, proti, zdržali sa, prijatý Kompromis AA za, proti, zdrali sa, prijatý. Teraz pozmeňovací návrh 211 za, proti, zdržali sa, prijatý. 236 e, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 237 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Nech sa páči. Otváram hlasovanie, preverenie 237. Končím hlasovanie. Adopted. Uh... Príjma sa. 239 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Kompromis AB za. Proti zdržali sa, príjma sa. Kompromis AC. Za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis, kompromis AD za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis AD za, proti, zdržali sa, príjma sa. Pozmeňovací návrh 276 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis AF za, proti, zdržali sa, príjma sa. Odsek 23 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Nož a teraz, čo sa týka citácií, takže tu máme uh, hlas blokové hlasovanie 1 4 za, proti, zdržali sa, Príjma sa. 4. Pozmeňovací návrh 1 za, proti. Zdržali sa. Príjma sa. Pozmeňovací návrh 2 za, proti. Zdržali sa. Príjma sa. Pôvodný text. Citácia 5 za, proti. Zdržali sa. Príjma sa. až 6, myslím, že tam máme nejaký e, ústny pozmeňovací návrh zo strany Renew. Áno, to je citácia 6. Tu máme uh, ústny pozmeňovací návrh, podľa mojich informácií. Nejaké námietky? Zdá sa, že nie. Takže ústny pozmeňovací návrh. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. Pozmeňovací návrh 3. Nie, pardon. Citácie 7 až 9, takže blokové hlasovanie, kto je za, proti? zdržali sa, príjma sa. Pozmeňovací návrh 4 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Pozmeňovací návrh 5 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Pôvodný text. Nie, ospravedlňujem sa, takže blokové hlasovanie citácie 11 až 14, kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. Ústny pozmeňovací návrh spravodajcu k citácii 14. Nejaké námietky? Dobre, takže hlasujeme, kto je za, kto je proti. Zdržali sa? Príjma sa. Ďalší ústny pozmeňovací návrh spravodajcu k citácii 14b. Ak nemáme žiadne námietky, hlasujme, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijíma sa. Teraz budeme hlasovať o pozmeňovacích návrhoch 8 a 9, ktoré sú rovnaké. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijíma sa. Blokové hlasovanie, citácia 15 až 22. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijíma sa. Prejdeme ďalej. Pozmeňovací návrh 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. Pôvodný text, citácia 23. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Príjma sa. Pozmeňovací návrh 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. Pôvodný text, citácia 24. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa citácia, pardon, pozmeňovací návrh 12 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Teraz e, blokové hlasovanie citácia 25 až 27. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Príjma sa. Pozmeňovací návrh 13 za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. Pozmeňovací návrh 14 za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. Pozmeňovací návrh 15. Kto je za? proti, zdržali sa. Myslím, že to treba skontrolovať, takže otváram hlasovanie. Close the vote. Uzatváram hlasovanie. Príjma sa. Pozmeňovací návrh 16, kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. E, pozmeňovací návrh 17, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? To si musíme overiť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Príjma sa. Pozmeňovací návrh 18 za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. Kompromis eh, dvojité V. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Príma sa. Kompromis X za? Proti? Zdržali sa? Príma sa. Pozmeňovací návrh 33. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 34. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamieta sa. 35, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 36, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. Pozmeňovací návrh 37, kto je za? Proti. Zdržali sa? Zamieta sa. 38, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis Y, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis Z, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. A teraz budeme hlasovať o pozmenenom texte, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Close the vote. Uzatváram hlasovanie. Príjma sa. 42 hlasov za, 9 proti, traja sa zdržali. <coughs> OK. Výborne, teraz budeme hlasovať o správe o politike e, v oblasti hospodárskej súťaže. Začneme pozmeňovacím návrhom 31. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa? Kompromis A. Za? Proti? zdržali sa, príjma sa. Kompromis B za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis C, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. Pozmeňovací návrh 241 za, proti, Zdržali sa? To si musíme overiť. Otváram hlasovanie. <clears throat> Uzatváram hlasovanie. Príjma sa. Pozmeňovací návrh 63. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. Kompromis D. Za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. Kompromis E, kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. Pozmeňovací návrh 77 za. Proti? Zdržali sa? Príjma sa. Kompromis G, kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. Kompromis H, kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. Kompromis I. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. Kompromis J. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. Pozmeňovací návrh 136 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Áno, môžeme si to overiť, otváram hlasovanie. Close the vote. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 139, kto je za? Proči? Zdržali sa? Príjma sa. Kompromis K, kto je za? Proči? Zdržali sa? Príjma sa. Pozmeňovací návrh 109, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 111 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 113, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 153 za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. 154, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 155, kto je za? proti, zdržali sa, treba si to overiť. Otváram hlasovanie. Close the vote. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis L. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. Kompromis M. Kto je za? proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis N, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. Pozmeňovací návrh 178, kto je za, proti, zdržali sa, to si treba overiť. Otváram hlasovanie. Close the vote. Uzatváram hlasovanie. Príjma sa. O jeden hlas, takže to bolo tesné. Kompromis O, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis P, PA, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. Pozmeňovací návrh 202. Kto je za? Proti? Zdržali sa? To si musíme overiť. Otváram hlasovanie. Close the vote. Uzatváram hlasovanie. Príjma sa. Kompromis Q. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. Pozmeňovací návrh 152. Kto je za? Proti? zdržali sa, príjma sa. 194, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis R, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis S, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis T, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis U, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. Pozmeňovací návrh 239, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. 240, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. 244, kto je za, proti, zdržali sa, to si musíme overiť. Otváram hlasovanie. Close the vote. Uzatváram hlasovanie. Príjma sa. O jeden hlas. Pozmeňovací návrh 246. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Kompromis V. Za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. Pozmeňovací návrh 112. Kto je za? Proti? zdržali sa, príjma sa. Pozmeňovací návrh 274 za, proti, zdržali sa. To si musíme overiť. Otváram hlasovanie. Close the vote. Uzatváram hlasovanie. Príjma sa. 257. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zdá sa, že sme to prijali. Dobre, overme to. Otváram hlasovanie. 257. Uzatváram hlasovanie. Príjma sa. Kompromis 2TV. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. Pozmeňovací návrh 263. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 270. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. Kompromis X. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. Pozmeňovací návrh 91. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Príjma sa. 115. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Zamieta sa. 117. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Zamieta sa. 119. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Zamieta sa. Kompromis. Kompromisný návrh Y za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa. Kompromisný návrh Z za, proti, zdržali sa, e, príjma sa kompromisný návrh AA za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa kompromisný návrh AB za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa. 298 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. AC za, proti, zdržali sa, príjma sa. 121 za, proti, zdržali sa, schvaluje sa. 125 za, proti, zdržali sa, overíme to. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Schvaľuje sa. 299 za, proti, zdržali sa. Poprosím vás, aby ste e, e, zdvihali e, ruky. Overujeme 299. Končím hlasovanie. Zamieta sa. E, tak som si myslel, ale treba jasne hlasovať. 301 za, proti, zdržali sa. Ďakujem. Schvaľuje sa 302 za, proti, zdržali sa. Schvaľuje sa 303 za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa. Kompromisný návrh AD za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromisný návrh AE za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromisný návrh AF za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa. AG za, proti, zdržali sa, Príjma sa 327 za, proti, zdržali sa. Príjma sa 329 za, proti, zdržali sa. Príjma sa. Druhá časť 329 e, e, za, proti, zdržali sa. Príjma sa. Kompromis AH za, proti, zdržali sa Príjma sa. A I za, proti, zdržali sa. Príjma sa. 335 za, proti, zdržali sa, schváľujú sa. A teraz si navrh úvodno stanovenie 4 za, proti, zdržali sa, príjma sa 2 za, proti, zdržali sa, príjma sa 3 za, proti, zdržali sa, príjma sa 4. E, je to totožné 5 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pôvodné znenie za, proti, zdržali sa, Príjma sa. 6 za, proti, zdržali sa. Príjma sa. 7 za, proti, zdržali sa. Príjma sa. Máme ústny pozmenujúci návrh k citácie 17b. Ak nemáme námietky, hlasujeme za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromisný návrh A je za, proti, zdržali sa, príjma sa kompromisný návrh AK za, proti, zdržali sa, príjma sa pozmeniaci návrh 17 za, proti, zdržali sa, príjma sa 18 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 24 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa 25 za, proti, zdržali sa, príjma sa 29 za, proti, zdržali sa, príjma sa 30 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Ústny pozmenujúci návrh C ak nemáme námietky, hlasujeme o tom za, proti, zdržali sa, prepače, zdržali sa, schvaľuje sa. Odsek 1 inta za, proti, zdržali sa, príjma sa. Tiež e, prvý odsek, druhá časť, inta za, proti, zdržali sa, príjma sa. Inta 2 za, proti, zdržali sa, e, príjma sa. 3 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 8 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 10 za, prosi, proti, zdržali sa, príjma sa. 12 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 13 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 14 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 15 za, proti, zdržali sa, schválili sa. 16 za, proti, kontrolujeme, skontrolujeme to, otváram hlasovanie.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 zdržali sa, príjma sa. 20 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 21 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 23 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 24 za, proti, zdržali sa, Príjma sa 25 za, proti, zdržali sa, príjma sa 27 za, proti, zdržali sa, príjma sa 33 za, proti, zdržali sa, príjma sa 34 za, proti, zdržali sa, príjma sa 35 za, proti, zdržali sa, príjma sa. A teraz hlasujeme o e, celkovom znení, po zmenenom znení, hlasujeme menovite, nech sa páči. Končím hlasovanie. 28 za, 5 proti a 18 sa zdržali. Príjma sa. Okay, now on the next... A teraz ďalší bod programu. Zvyčajne by sme hlasovali o Európskom semestri pre koordináciu ekonomické, ekonomické politiky. Poprosím vás. Iba jednu minútku. Je tu dôležité oznámenie. Dnes ráno koordinátori e, e, sa rozhodli, že hlasovanie sa odročí na 1. marcový týždeň. E, predbežne to bude sa konať 4. marca ráno o 8.30. Chceme, teda počkáme ešte na schválenie, ktoré predpokladám dostaneme do konca dneška Takže potvrdíme vám, že hlasovať sa bude e, o tom 4. E, marca o